hlasovanie vysvetliť aj e, písomne. E, tým e, zapisnicu z dnešného zasadnutia postupíme parlamentu na schválenie na budúcom zasadnutí, ak nemáte námietky.